ako ostatní e, producenti. Ďalšia dôležitá vec, Možno si to mnohí nepovšimli, ale je to veľmi dôležitá vec. E, išlo o doplnenie na 20 zvýšenia recyklovateľných eh, zložiek v plastových fľašiach. Eh, je to naozaj cieľ číslo 1, eh, pokiaľ ide o počet projekt, produktov znečistujúcich naše pláže a naše moria, či 25 30 v roku 2030 dokonca je to naozaj taký motor obehového hospodárstva. Pokiaľ ide o cigaretové filtre, tam rada a komisia e, neprijali naše ciele zníženia, to ma mrzí, ale získali sme povinné označovanie na balíkoch, tak aby sme spotrebiteľov o environmentálnom dopade informovali, pretože ohorky e, predstavujú e, znečistenie e, litrov a litrov e, vody. Pokiaľ ide o potravinové obaly, tam máme ambiciozný cieľ v roku 2026. Chceli sme vyčíslené ciele, nedopracovali sme sa k nim na európskej úrovni, tá zodpovednosť bola odsunutá na členské štáty. A samozrejme, že by som chcela vyzvať členské štáty, aby tento článok 4 uplatňovali čo najrychlejšie Dokonca niektoré regióny, Francúzsko, Valonsko, Rakúsko, vydali vyhlásenia veľmi ambiciozne, napríklad kancelár Kurz. Naša e, legislatíva ušetrí 6 e, miliárd eur a vytvorí asi 30 až 50 tisíc pracovných miest e, naozaj v kľúčových odvetviach. Je to naozaj veľký, veľký výdobytok naozaj dosaneme ďalšie pokroky na troch osiach. E, Ambiciózna revízia európskej e, legislatívy o obaloch, e, vyčísliteľný cieľ, potom akčný plán, pokiaľ ide o mikroplasty, lebo doteraz sme riešili makro, teraz už aj mikro. A naozaj e, rozbehnutie obehu hospodárstva v Európe, e, recyklácia naozaj najvyššej kvality. A ešte posledná vec, čo je pre mňa veľmi dôležité. Výsledok, ktorý e, vám tu prezentujem, je výsledkom tímovej práce Parlament, komisia, rada, dopracovali sme sa spoločne e, k takýmto obrovským ambíciám. Ďakujem pekne, pán Timmermans, za vaše zanietenie, aj vám, pán Vela, za váš entuziasmus, e, Daniel Kajer, e, DG Envy, ministerka Köstinger za rakúske predsedníctvo. A chcem sa rovnako poďakovať tým spravodajcom pani Jauken, pán Boylen, pán Paliči, Demesmaker, Petičiny, Florence a tiež môjmu vlastnému týmu, a chcem sa poďakovať aj občanom. Naozaj tisíce sa mobilizovali a tlačili e, na to, aby sme e, stanovili tú lat, nastavili tú latku vysoko pre životné prostredie, oceány, pre nás a naše deti. Ďakujem pekne. <clears throat> Ďakujem pani Rís. A teraz e, dám slovo pánovi Timmermansovi, podpredsedovi komisie, aby sa ujal slovo. Honorable members, decision this house will take rozhodnutie padne neskôr dnes. Plastová ekonomika by sa mala dostať na trvalo udržiteľnú cestu a mala by sa stať prioritou. Mali by sme takisto prispieť trvalo udržateľným mileniovým cieľom OSN. Nikdy predtým nebolo ľudstvo e, pod e, takým tlakom, aby sa trvalo udržateľný rozvoj dostal do jadra všetko, čo robíme na celom svete a v Európe. E, jednorazové plasty zmenili spôsob, akým konzumujeme a používame plasty. Určite to zhoršilo negatívny účinok na životné prostredie, predovšetkým na morské prostredie. Ak nezmeníme spôsob, akým fungujeme teraz, tak zadusíme naše moria plastmi. Máme k tomu vedecké dôkazy. Tento problém je naozaj vážny. Európa by sa nemala zlaknúť tejto výzvy a mala by viesť celosvetovo boji proti týmto plastom. Pred rokom, keď sme ohlásili plastovú stratégiu, povedali sme, že prídeme s legislatívnym návrhom pre jednorazové plasty. Dnes má tento parlament prijať konečné rozhodnutie. Už len perspektíva toho, čo dnes príjmeme, e, vyvinula nátlak na e, mnohé firmy, aby zmenili svoje stanovisko. Pozitívny vplyv Európskeho parlamentu prinesie aj pozitívne zmeny. Bude stimulovať e, inovácie a investície do nových e, produktov a bude podporovať e, obehové hospodárstvo. Ehm, takisto by to malo viesť k zníženiu plastových odpadov v našom životnom prostredí a v moriach. Chcel by som sa poďakovať tieňovým spravodajcom a pani spravodajkyni za vynikajúcu prácu. Pracovali e, na tom tri inštitúcie, ľudia na troch stranách, ktorí veria tomu, že sa to dá urobiť. Hoci ľudia od začiatku hovorili, že to je takmer nemožné. Takže Federika, ďakujem veľmi pekne za vynikajúcu prácu a teraz e, môžem odozvať slovo mojemu kolegovi Karmenu Velovi. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda. Mikrofón poprosíme. Ďakujem. Táto legislatíva je mimoriadne žiadaná a je jednou z najviac podporovaných iniciatív u občanov EÚ. Našou hlavnou úlohou je postarať sa o to, aby ambiciozne opatrenia boli aj rýchlo zavedené do praxe. Prevencia plastového odpadu je spoločnou úlohou pre verejné orgány, pre e, spotrebiteľov a všetkých ostatných. Všetci budú musieť spolupracovať. Dohodnuté opatrenia by mali e, zlepšiť e, štruktúru produktov, mali by zvýšiť povedomie spotrebiteľov označovaním a takisto treba hľadať utržaniateľšie alternatívy. Európsky parlament tlačil aj na vytvorenie prísnejších opatrení, pokiaľ ide o, likvidáciu týchto odpadov, ale e, samozrejme treba vplývať aj na výrobcov, ktorí majú najväčší vplyv na množstvo e, vyprodukovaného plastového odpadu. Týmto sa zmení e, základ plastového hospodárstva, pretože budeme tlačiť na to, aby sa plasty využívali a recyklovali medziinštitucionálne rokovanie prebehli a komisia by chcela e, urobiť tri vyhlásenia. E, doložka bez stanoviska alebo záporného stanoviska e, sa uplatňuje vtedy, keď nie je nejaké stanovisko a toto právo by sa malo udržať bez odôvodnenia. Po druhé, vzhľadom na veľmi krátke časové rámce, komisia má obavy, pokiaľ ide o realizovateľnosť e, tohto návrhu e, v primeranom čase a e, realizáciu opatrení v primeranom čase. A potom, pokiaľ ide o bio rozložiteľné plasty, tak ehm, to, čo sa tam chystá, nebude mať priamy vplyv na smernicu a treba jednoducho riešiť celú túto otázku veľmi komplexne, len čo e, bude vyriešať nie len, že zniží objem plastových odpadov, ale povedie k tomu, že Európska únia bude lídrom vo svete e, v oblasti najudržateľnejších e, riešení pre plastové odpady. Veľmi dúfam, že všetci podporíte tento návrh tak, aby sa to naozaj stalo. A Chcel by som sa pripojiť aj e, k môjmu kolegovi Francovi a chcel by som sa poďakovať spravdajkyni, tieňovým spravdajcom a všetkým tým, ktorí boli do toho zapojení a rovnako aj našim generálnym riadielstvom. Ďakujem veľmi pekne, e, pán komisár. A teraz e, pani Kapel nie je v miestnosti, takže pán Rope, máte jednu minútu. Ďakujem, pán predseda páni komisári, kolegovia. Táto problematika je mimoriadne dôležitá a zaostávame pri riešení eh, tohto problému, ale lepšie neskôr ako nikdy. V prvom rade by som chcel poblahoželať eh, komisii, spravdajkyni a rade eh, za to, že dosiahli vyváženú dohodu, pokiaľ ide o riešenia pre zníženie objemov jednorazových plastov. Ako e, povedala spravodajkyňa, som nadšený, že výbor pre spolnospodárstvo a životné prostredie e, podporili moje návrhy. Žiaľ, e, môj návrh, ktorý bol zameraný na stanovenie konkrétnych cieľov pre členské štáty pre zníženie objemu jednorazových plastov nebol e, podporený a e, v podstate ste sa obmedzili iba na abstraktné frázy. Ďakujem veľmi pekne. E, ďakujem. A teraz pani Briano. Máte jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Komisári, pán predseda. Plasty majú nepriaznivý vplyv na e, moria a naše pobrežia e, poškodzujú e, ryby a ľudské životy. Preto musíme bojovať proti týmto plastom, keďže končia nakoniec potravinám reťazci a tým pádom aj na našom stole. Ukázalo sa, že v hlbokých priekopách, v moriach a oceánoch e, je obrovské množstvo odpadu a e, plávajúce množstvo odpadu je trikrát väčšie než Francúzsko. Veľkú úlohu musia zohrávať aj rybári, pokiaľ ide o prevenciu, ale aj pokiaľ ide o to, že boli by strážcami našich oceánov. Mnohé iniciatívy prišli zo strany e, komisie a bol tu aj návrh, ktorý sa týkal výlovu plastov musím povedať, že potrebujeme aktivity, musíme pozbierať všetky tieto plasty a fľaše musíme tak urobiť okamžite, musíme konať, pretože už nemáme čas. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Líza, dve minúty. Vážené kolegyne a kolegovia, znečistenie oceánov plastmi je obrovský problém. V Tichom oceáne je veľké eh, množstvo odpadov, ktoré pokrývajú eh, plochu väčšiu, než je moja domovina Nemecko. Preto musíme konať tam, kde je možné nahraniť eh, plasty niečím iným, alebo dokonca zakázať plasty. A to sa týka napríklad plastových tanierov. Máme predsa iné taniere. Nepotrebujeme plastové taniere, môžeme mať taniere, ktoré sa používajú viac raz Eh, jednoducho všetky možnosti ešte neboli vyťažené a preto treba vypracovať stratégiu a som eh, za to, aby sme tie redukčné ciele trošku lepšie eh, objasnili a upresnili a členské štáty by mali byť čo najprísnejšie. Chcem na nich teda apelovať, aby boli čo najprísnejšie. Kalan Florence a Elizabeth Köstinger viedli rokovania s komisiou radov a vďaka nim máme takýto výsledok. Na jednej strane e, som veľmi rád, že sme neprehnali cieľ. E, boli tu návrhy zo strany zelených, e, ktoré napríklad zakazujú vypúšťanie vzdušných balónov. A chcel by som tu povedať, aby sme investovali do iných inovácií, ale zase nechceme každému pokaziť zábavu pokiaľ ide o obalový odpad a pokiaľ ide o mikroplasty, e, tak tam očakávame legislatívne návrhy a musíme e, konať, aby sme aktívne riešili tento problém. Ale dnes e, urobíme veľmi dôležitý prvý krok. Posilníme obehové hospodárstvo, urobíme niečo preto, aby sme zabránili znečisťovaniu morí a Myslím si, že malo kedy legislatíva zažila niečo také, e, že by e, nejaká legislatíva bola príjmaná e, tak pozitívne, preto by sme mali z toho ťažiť. Ďakujem veľmi pekne. A pán Lize, máte tú modrú kartu od našej kolegyne Madame Boylan. Príjmate ju? Nech sa páči, ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som sa pýtať, či pán Liz je naozaj šťastný, že on a ostatní odstránili tú možnosť označovania balónov, to balenie balónov, kde ľudia žiadajú, aby sa efektívne odstránili teraz e, deti e, sú ušetrené tej hrozy, že budú takto označené e, balóny, ale zase musia zažiť tú hrozu, že život divových zvierat bude ohrozený. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Myslím si, že by sme chceli vsadiť na technológie. A toto varovanie by znamenalo, že na svadbách, oslavách narodenín detí by sme už nemohli vypúšťať balóny do vzduchu. A podľa mňa to zachádza príliš ďaleko. Nie je e, predsa Európsku úniu nič do toho. Mali by sme vsadiť na inovácie a nie na zákazy. Nemali by sme z tohto parlamentu e, vysielať signál, že chceme ľuďom e, pokaziť zábavu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Palúči, dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade e, by som chcel začať tým, že sa poďakujem spravodajkým za vynikajúcu prácu, ktorú urobila v spolupráci s nami keď budeme hlasovať o niekoľko hodín a keď príjmeme smernicu o jednorazových plastoch, urobíme veľmi dôležitý krok pred budú tam pravidlá, e, viac informácií pre spotrebiteľov, separovanejší zber, viac zodpovednosť ti na pleciach výrobcov. Myslím si, že by sme mali byť hrdí na hlasovanie, ktoré nás privedie dva kroky vpred. prvom rade musíme e, bojovať e, proti tomu zmýšľaniu, ktoré si myslí, že je v poriadku mať jednorazové produkty a je v poriadku znečisťovať naše moria a oceány. Budeme pretlačať iné produkty, ktoré e, bude možné recyklovať a znova používať. E, uvedomím si, že to nezávisí iba od Európy, ale európske ambície vedú k tomu, že môžeme vydlažiť cestu iným. A som si istý, že môžeme urobiť ešte viac krokov. Pred posledných e, hodinách a dňoch som počúval nesprávne informácie. My tu nebojeme proti chemickému priemyslu ktorý je strategickým priemyslom našich ekonomik a práve naopak. Myslíme si, že môžeme urobiť pár rokov vpred, aby sme podporili technologické inovácie a zmenili spôsoby správania sa spotrebiteľov. Inými slovami, toto je najlepší spôsob, ako lepšie vyrábať a ako vytvoriť viac pracovných miest. Bolo povedané, že sa to zdá byť nemožným cieľom a pritom za krátky čas sa nám podarilo dať dohromady veľkú väčšinu v Európskom parlamente a v Európskej spoločnosti. E, to, myslím, e, bude dôležité pre hlasovanie. E, hlasovanie vyšle jasný signál, že presun k obehovom hospodárstvu nie je naliehavý, ale aj možný. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Demesmerker, 1 minútu 30. Ďakujem veľmi pekne. Už desiatý raz došlo k veľkému čisteniu fínskych e, pobreží. 7,5 tisíc dobrovoľníkov sa zúčastnilo tohto čistenia a nazbierali 1,5 tón odpadu. To bolo e, dva razy viac e, plastových odpadov ako minulý rok. Je to vynikajúca iniciatíva a naozaj hmatateľné výsledky, ale ukazuje nám to desivú realitu. 80 odpadu na našich pobrežiach sú plastové odpady a 50 e, z toho sú jednorazové odpady, ktoré používa naša spotrebiteľská spoločnosť. Konzumná spoločnosť. E, ak to nebudeme zbierať, ak sa toho nezbavíme, tak sa to dostane e, do morí a budú to konzumovať ryby. Musíme sa postarať o to, aby sme odstránili tieto jednorazové plastové odpady z našich morí. Je to materiál, ktorý používame, ale nepoužívame ho e, dostatočne opatrne. Musíme byť e, opatrnejší. To bude pozitívne nielen pre naše životné prostredie, ale aj pre ekonomiku a klímu, pretože tým sa zníži e, produkcia CO2 za každú tónu plastov, ktoré spracujeme, ako by sme odstránili z ciest jedno auto výrobcovia musia mať väčšiu zodpovednosť. Je e, dôležité, aby sme dosiahli e, náš 90-percentný recyklačný cieľ pre fľaše. A chcel by som sa poďakovať e, spravodajkyni pani Rís aj komisárovi za vynikajúci výsledok. Už sme začali jesť plasty, už ich jeme veľmi dlho, taká je pravda. Domnul Torvalds, domi... Teraz má na dve minúty slovo pán Torvalds. Ďakujem pekne, pán predseda. vážení komisári, vážené dámy, vážení páni. Máme tu veľa vízie, ktoré nás v najbližších 10 rokoch čakajú a plasty iste sú jednou z takýchto víziev. No a diskusie budú vychádzať z logiky Sergio Leone, dobrý, zlý a škaredý. Sú tu dobré plasty, využívanie plastov iste neskončí. Budeme iste potrebovať e, plasty aj do budúcna, ale to sú tie dobré. Ale potom sú také, ktoré sú zlé alebo škaredé, logikou Sergio Leoneho, ale e, budeme musieť tieto rôzne typy plastov byť schopní rozlišovať a preskúmať, aká je situácia zanalýzovať, keďže máme tých plastov toľko. Ak sa mi podarí nejaké som klasifikovať, tak možno dostojíme tým výzvam, ale je na komisii, aby to skúmanie teraz začala. Teda bude to úloha na budúce funkčné obdobie komisie ako aj parlamentu. Takže tie zlé plasty, to je ten problém. Ja som bol na Norskom ministerstve životného prostredia Osle máme atletický štadión a tým sa oni zaoberali. Sú tam mikroplasty, nanoplasty. Keď sa používa umelá tráva, umelý trávnik, tak tieto sa tam nevyhnutne dostávajú. Takže to je tiež príklad takých tých zlých plastov. Ale sú tu aj pozitívne príklady tých dobrých plastov. Vo Fínsku túto diskusiu vedieme Máme napríklad plastové jednorazové poháriky na kávu a máme vo vode rozpustné plasty, ktoré nám môžu pomôcť v tejto výzve. Takže inovácie na tomto poli sú dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Auken. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa v rade poďakovala pani Rís za vynikajúcu prácu. Chcem sa poďakovať aj pánovi Timmermansovi, naozaj to bolo potešenie pracovať s vami. A teraz sa naozaj snažíme e, znížiť e, zastúpenie plastov v našom živote. Ehm, igelitky, plastové tašky, e, toto je príklad par excellence. Pustíme sa od toho a teraz už ten tón je úplne iný. Naozaj sme prešli k meritu veci a za chcem poďakovať za túto konštruktívnosť a posilnené úsilie. sa nemôžeme povedať, že pán Timmermans je populista, lebo naozaj eh, investoval množstvo energie a práce. Áno, je to len prvý krok, ale prvý krok naozaj veľmi výrazný. Výrazný krok vpred aby sme skoncovali so zničovaním životného prostredia a znížili množstvo plastového odpadu. A na tomto budeme stavať, v tomto budeme pokračovať. Áno, máme inteligentné riešenia, máme biologicky rozložiteľné plasty a tak ďalej. Toto sú také riešenia. Musíme e, zakázať mikroplasty a oveľa väčšiu pozornosť musíme venovať environmentálnym dopadom a hľadať alternatívy. Takže ešte chcem poďakovať za vaše nasadenie. Tento text podporíme a budeme pokračovať v boji. Ďakujem. Ďakujeme a teraz dáva slovo pani Boylan. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Dnes schválime smernicu o plastoch na e, jedno použitie. Je to dôležitá legislatíva, výsledok je dobrý vďaka spravodajkyni, napriek tomu, že rada ambície tlačila nadol. Ale bola by som pozorná, prosím ešte, e, neotvárajme šampanské, e, pretože lineárna plastová ekonomika bude naďalej pokračovať business as usual. Máme určité pozitívne opatrenia v tejto smernici, ale musíme uznať, že stále sa iba mm, dotýkame toho povrchu. Zákaz jednorazových plastov v poriadku, ale kde je tá systémová zmena, ktorá je potrebná? tých 13 miliónov tón plastu, ako zabraniť, aby sa dostali e, do morí a oceánov každoročne. Uh, fracking, uh, priemysel fosílnych palív sa snaží prežiť. Uh, toto je v pozadí. Plasty budú naďalej lacné a všade pri prítomné, pokiaľ nezakročíme s ropným priemyslom a nebudeme regulovať výrobu plastov. Musíme prestať len hovoriť o obehovom hospodárstve, musíme sa myslieť nad tým, ako toto pretaviť do praxe. Takže táto smernica upozornila na problém plastov, šírila osvetu, ale potrebujeme jasne povedať, že odpovedou na plastovú krízu, že tam nejde o takých jednotlivcov, ktorí nebudú piť cez slamku alebo uh, budú bojovať za zákaz slamiek. Nie, musíme naozaj uh, radikálne zmeniť naše produčné procesy. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz dáva slovo pán Pedičiny, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Konečne EU prináša aj niečo dobré, často občanom nič dobré neprináša. Toto je konečne taká vec, ktorá reaguje na potreby, na požiadavky občanov. Ide o očistenie našich meri, morí a ide o to, aby sme nemali v roku 2025 v mori e, viac e, plastov ako e, rýb obaly produktov v supermarketoch, e, jednorazové poháriky a tak ďalej e, toto naozaj e, nepotrebujeme, chceme to nahradiť, to je vynikajúci krok. Aj vyčistiť naše pláže, teda stanoviť určité podmienky pre priemysel, teda znišťovateľ platí, musia teraz znašať znášať náklady zberu a recyklácie týchto zvyškov e, vrátane ohorkov z cigariet. Nepodarilo sa však stanoviť záväzné ciele, pokiaľ ide o celkové zníženie výskytu plastových fliaž. 50 miliárd e, fliaž z plastov ročne produkujeme v EÚ. A toto mm, je téma, ktorá bude ešte dramatickejšia. E, milióny a milióny plastových fliaž e, sa tu nahromadia s otrasnými dopadmi na životné prostredie. Niektorí poslanci však nie sú ochotní podporiť inovatívne riešenia, ako napríklad kompostovateľné plasty, ktoré by mohli byť alternatívou a politické síly, ktoré majú takéto stanovisko, budú niesť veľkú zodpovednosť, pretože oni vlastne bránia ďalšiemu pokroku v tejto oblasti na prospech lepšej budúcnosti, ehm, na prospech životného prostredia. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pán Melán. Nech sa páči. Pani Melán, pardon. Ďakujem pekne, pán predseda. Priemyselná revolúcia 19 eh, storočia a ďalšie storočia na to nadvezujúce prinesli obrovské pokroky pre náš život. Bohužiaľ však globalizácia roztočila to koleso produkcie do otrasných rozmerov. Čiže máme tu zaplavané celé životné prostredie vlastovými odpadmi jednorazového použitia, čo sa týka potravín toto je samozrejme e, spoločenský vývoj v zmysle e, konzumnej spoločnosti. Áno, je to komplikovaná téma podpora členských e, štátov výskumu, taktiež hľadanie riešení na substitúciu u spotrebiteľov, distribútorov, spotrebiteľov, producentov všade. Čiže členské štáty sa musia viac zapojiť do toho, aby nevznikol šiestý kontinent z plastov. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujeme eh, pekne. Pani eh, Gardini teraz nasleduje. Ďakujem eh, pekne. Ja mám pocit, že je zjavné, že jednorazové plastové produkty nie sú na mieste Jednorazovosť vo všeobecnosti nie je priateľná, poškodí to životné prostredie. Vyplýva to štú, zo štúdií agentúr OSN. Väčšina znečistenia v oceánoch je z krajín Ázie a Afriky. Takže my môžeme prispieť svojim dielom, ale naozaj iba svojim dielom. Musíme byť veľmi obozretní. Pán Timmermans, vy ste socialista, mm, chystáte sa na voľby, Takže nemôžeme otvárať zlú vrátka. Áno, obehové hospodárstvo, o tom sa tu často hovorí. Sú to výrobky, často aj z Talianska, z iných krajín. Ale e, tie spoty a tak ďalej, za to nemôžeme platiť iba my, veď e, to si robíte vtipy. Sú to aj nejaké dobré veci, Napríklad štúdia Kalifornskej univerzity nebola zohľadnená, kde sa hovorí o tom, že keď sa zbavíme jednorazových e, produktov, tak e, sa bude znečisťovať inde. Takže je to taká premrhaná šanca a budeme to ešte lutovať. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pán Lajnen, nech sa páči. Máte minútu a pol. Ja to vidím úplne nejak ako kolegyňa Gardiny pán podpredseda Timmermans a pán komisár Vela. Blahoželám k tejto európskej smernici proti jednorazovým plastovým výrobkom. Vidíme, že obyvateľstvo plne podporuje to, čo tu robíme. A je to konečne viditeľná vec v environmentálnej politike EÚ a aj v európskych voľbách toto musíme propagovať. Toto vôbec nie je populizmus, naopak je to viditeľný príspevok. Snažíme sa znečistenie a zavalenie odpadmi e, odstrániť. Väčšina týchto plastov v moriach možno je z iných kontinentov. Napriek tomu je správne, že my ako Európa, ako Európska únia ideme príkladom. Takže nie je zakázané, aby sme e, tu na tieto veci tlačili pretože aj v Severnom mori, Balckom mori a tak ďalej máme naozaj kopu e, takýchto e, plastových e, odpadov. Táto smernica prispieje k lepšiemu povedomiu. Pokiaľ ide o ten konzumný spôsob života, teda použiť, vyhodiť, potrebujeme naozaj produkty, ktoré majú dlhú životnosť a nie takéto jednorazové, ktoré hneď po použití zahodíme. Áno, musíme urobiť naozaj veľa aj z hľadiska dizajnu, dizajnu balení. Potrebujeme recyklovateľné plastové materiály a um, nie e, takéto zmiešané uh, materiály, ktoré potom sú problematické z hľadiska recyklácie. Zodpovednosť musia prevziať výrobcovia, naozaj dobrá environmentálna politika, uh, to sa nám naozaj podarilo v tomto funkčnom období. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz na minútu pán Van Dálen, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, plasty využívame v každom živote často, sú totiž lacné, preto sú všade a samozrejme, že sa to prejavuje vo forme odpadov, na plážach, v moriach a rybám to iste neprospieva. A táto smernica môže byť takým prvým krokom, aby sme očistili naše pláže a moria. Spotreba a výroba plastov sa zníži, sú to ropné produkty, to znamená, že zabijeme jednou ranou dve muchy, tak povediac. A týmto vlastne znižíme aj našu závislosť od e, krajín z ropou, napríklad od salafistickej Sávskej Arabii. Toto môžem iba, iba podporiť. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz zostáva slovo pán Gerbrandy na minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Super, že sa môžeme navzájom poklepkať po pleci, pogratulovať si, zakazujeme jednorazové plasty. Naozaj vynikajúci výsledok, ale je to aj priestor na kritiku, pretože v roku 2010 e, toto opatrenie bolo súčasťou roadmap Takže až 8 rokov nám trvalo, kým e, sa to dostalo, kým to prešlo celým tým procesom. Takže na tom dosť jasne vidno, že tá naliehavosť zatiaľ nie je vnímaná stále prevláda pocit, že mm, sa môžeme správať ako doteraz. Platí to pre koheznú politiku, pánskú politiku, hospodárskú, polnohospodárskú, dopravnú. A naozaj je potrebné radikálne zmeniť kurz v rôznych oblastiach. Využíme teda túto príležitosť a pokúsme sa spoločne prispieť čistejšiemu hospodárstvu. Ďakujem, pán Gebrandy. Máme pre vás modrú kartu. Kolega Etheridge ju vzniesol. Akceptujete? Nech sa páči, pán Etheridge. Well, thank you, sir, for the uh, good spirited acceptance of the question. Áno, ďakujem pekne, že ste prijali moju otázku. Moja otázka znie, áno, všetci sa na tom, že v tom proste treba zlepšiť, že treba veci zmeniť, že je to dôležitá téma. No ale výroba e, potrebuje istý čas na zmeny. A vy ste viackrát e, hovorili, že je to naliehavé, naliehavé, naliehavé. Takže tá rýchlosť, ktorú teraz pretláčame, povedie k znižovaniu počtu pracovných miest. A ak to tak bude, koľko akceptujete? Tisíc, desať tisíc, sto tisíc? Kde to ukončíme? Čiže ako postavíme potreby výrobcov z očí oči tejto naliehavosti zmeny. Ďakujem pekne. Áno. Ja si myslím, že to je rozdiel medzi konzervatívcom a liberálom. Ja verím v progresívnu budúcnosť toto je príbeh minulosti. Počúvame stále, že nové technológie budú stať pracovné miesta, ale v skutočnosti nám to už zaneslo iba svetlejšiu budúcnosť, čistejšia ekonomika. Tak tam to bude rovnaké. Budú tam nové pracovné miesta, iné a ako bonus ešte je čistá planéta. Čiže čo viac, čo, čo viac si želať? Ďakujeme pekne. A teraz na minútu pán Eichhout. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade mi dovolte poďakovať sa spravodajkyni pani Rís zniženie používania jednorazových plastov. Veľký pokrok, ako už povedala kolegyňa Auken, spoločne bojovali s komisiou a je naozaj fajn, že teraz vidíme konkrétne kroky. Dôležité je však hľadiť dopredu, pretože ešte nie sme v cieli. Pán komisár, pán Timmermans povedal, že sme sa vybrali na cestu, vydali na cestu držateľnej budúcnosti. E, neviem, či to nie je trošku prehnané, pretože tento prvý krok, áno, v poriadku, znižiť používanie jednorazových plastov, ale vieme, že tie obaly e, sú často z plastov. To je to veľký problém. Komisia pred dvomi rokmi rozmýšľala nad tým, že by zaviedla istú daň na plasty a potom to celé zatichlo. Stratégia pre plasty tam sú isté veci, ktoré sa ešte musia udiať. E, takže teraz je dôležité nielen oslavovať e, tento výsledok, ale i počuť si od komisie, aké ďalšie kroky plánuje, aby sme naozaj znížili našu závislosť od plastov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz na minútu pán Omarži, nech sa páči. Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Od roku 2050 budeme mať v oceáne viac e, plastov než rýb to je obrovská hrozba pre e, ekosystém morí. 5 miliard tón plastov máme teraz v oceánoch a v prírode roku 2050, ak sa nič nezmení, to bude 30 miliard tón. To je trikrát toľko ako všetky plasty doteraz vyrobené. E, naša zem sa stala planetou plastov a ekologická katastrofa je naozaj hrozivá. Smenica o plastoch tá mohla byť takým zvratom, ale v skutočnosti je to len maličký krôčik, síce dobrým smerom, ale potrebovali sme naozaj revolúciu, potrebovali sme nový model, teda oslobodenie sa od plastov úplne. Musíme sa hambiť, hambiť na to, čo sme z planéty urobili. A musíme sa hambiť e, z oči voči druhom, e, ktoré e, sa dusia v našej plastovej ekonomike. Ďakujem. A teraz na 2,5 minúty pán Eteri. Thank you very much, sir. Ďakujem pekne. Ja myslím, že smernica o e, využití jednorazových e, plastov e, je e, známa ako EPS a používa sa pre potraviny a nápoje jednorazové tým, že sa to zakazuje. A tento návrh smernice, ktorý rieši slamky, príbor a ďalšie, sú špecifické eh, druhy vyrobkovania. Je to celá kategória výrobkov, ktoré sú vyrábané z osobitného materiálu. EPS je jedný špecifický materiál, ktorý bol vymenovaný na tom zakázanom zozname, ale štatistiky ukazujú, že na, na základe ktorých eh, komisia založila tento návrh, nevykazuje, že EPS eh, a ehm, obaly z týchto ehm, potravín sú problémom e, na plážach EÚ. Všetky e, druhy e, obalov pre potraviny a nápoje predstavujú len 4 až 6 odpadu na plážach. Zákaz nádob z EPS bol zahrnutý v pozňujúcom návrhu, ktorý bol ohlasený na poslednú chvíľu pred hlasovaním v plenárke pred e, formálnym trialogom a e, nebola možnosť, aby sme e, sa postavili proti tejto informácii. 31% odpadu na plážach je podľa nich polystyren, čo je úplne nepravdivé. A v skutočnosti 31% odpadu na plážach pozostáva zo zmesu plastov a časť toho je expandovaný polystyren. A E, niektoré e, z e, nich sú iného pôdu ako obaly, preto zákaz týchto obalov je neprimeraný a prínos pre životné prostredie bude v skutočnosti nulový a prídu kvôli tomu o prácu stovky ľudí, to nie je špekulácia, ale fakt. A v mojom volebnom obvode 250 miest sa E, zruší do roku 2021, ak vstúpi do platnosti tento predpis a e, tisícky občanov EÚ prídu o prácu. E, tento zákonný pes má byť napadnutý a bude napadnutý a chcem vám ukázať zastavu tej oblasti, kde prídu o prácu 200 ľudí kvôli tomuto zákazu. Um... Mm, ďakujem. Pán Lančini, jednu minútu. Grazie, presidente. Se vogliamo realmente Ďakujem, pán predseda. Ak chceme naozaj riešiť problematiku znečistenia plastov, jednorazových plastov v našich oceánoch a morách, moriach, je treba sa zamerať na to, čo nám pomôže. Jediné, čo nám pomôže, je zaistiť eh, menšiu spotrebu týchto materiálov v afrických a eh, azijských eh, štátoch, pretože tie sú zodpovedné na, za väčšinu znečistenia v oceánoch. Tý, s týmto môže Európa niečo urobiť napríklad v rámci svojich bilaterálnych obchodných dohôd v týchto štátoch. Je jasné, že vzhľadom na geografické nastavenie nemôžeme obmedzovať znečistenie mori ani znečistenie zeme. Je treba skončiť s produkciou s cieľom mať len najnižšiu cenu, pretože to vedie k znečisťovaniu. Ideologická podstata smerníc, ako je táto, s environmentalistickým podtextom je veľmi sporná, pretože ohrozí firmy a pracujúcich v našich štátoch. A to budú totiž tí, ktorí zaplatia cenu za tento náš krok. A, a je tu modrá karta Um, príjmete modrú kartu, nech sa páči. Verehrter Kollege, Vážený kolega, vy ste povedali rozprávku, ktorá žiaľ v posledných eh, týždňoch stále sa počúva, že len Európa eh, koná. A chcem povedať, že či eh, poznáte Svetovú chartu zákazu plastov a viete napríklad, že India, ktorá má viac obyvateľov ako EÚ, chystá, už, už teda prijala podobný predpis, ako my teraz chystáme? dai dati di questa comunità europea risulta che il 95 Údaje z EU ukazujú, že 95 e, znečistenia v oceánoch v podobe plastov pochádza z azijských a afrických štátov. Sú to tie isté štáty, s ktorými uzatvárame obchodné dohody. E, bez toho však, že by sme sa vôbec minimálne snažili zohľadniť e, ekologický aspekt riešime práva žien, ľudské práva, práva mladistvých a tak ďalej. A mne to pripadá ako veľká nesúrodnosť e, z hľadiska toho, čo robí Európske spoločenstvo. Toto som chcel zvrazniť. Nejde o nič proti životnému prostrediu, ale o to, že ako mm, toto Európske spoločenstvo funguje. Ďakujem pani Petikajne na minútu 30. Well, uh, this is a very good... Toto je veľmi Ehm, dobrý prvý správny ehm, krok e, pri zákaze jednorazových e, plastov, ale e, nebuďte príliš značení, že vyriešime ten problém a dúfam, že komisia bude môcť zabezpečiť, že nasledujúci krok sa bude týkať aj obehového hospodárstva a že plasty budú nasledovať, keď nová komisia ehm, bude ustanovená. Mm, chcem povedať, že plasty a e, nanoplasty, ktoré sú e, vážnym problémom, pochádzajú z iných e, zdrav. Oni sa používajú v saponátoch a v kozmetike a tiež v v hnojivách a preto ich e, konzumujeme, pretože e, sú v malých rozmeroch a tiež v iných e, formách sa vyskytujú a tiež značná časť pochádza z textilu. Tak dúfam, že komisia sa to ujme a že urobí samostatný program pre textil e, z e, Tyreny a potom začne riešiť e, v obaloch potravín, pretože tiež sú endokrinným disruptorom a tiež môžeme ušetriť CO2, takže s tým pomôcť riešeniu ďalšieho problému v budúcnosti. Grazie. Teraz pani Dali na... Najprv chcem na začiatok sa poďakovať spravodajcovi a tieňovým spravodajcom Masino Pavluči pretože sme pracovali spolu, aby sme zabezpečili, že budeme mať legislatívu, ktorá bude riešiť eh, hlavné témy jedenkrát za minútu e, sa do mora vyhodí e, množstvo e, plastového odpadu, ktorý zodpovedá jednom nákladom auto a knižného robenia, tak sa to môže zdvojnásobiť do roku 2020 a tento predpis je dobrým krokom vopred a je to jasný príklad politiky, ktorá prinesie zmenu v zmýšľaní ľudí a tiež e, pomáha e, zvýšiť povedomie e, ľudí a tiež mládeže a deti, ktorí sú začne byť vedomí o toho, že existujú alternatívy. Sú to tri témy, ktoré treba riešiť. V prvom rade musíme e, vytvoriť e, stimuli pre e, nové využitie plastov získaných z mori, napríklad podporou známej značky, ktorá vyrába topáky z takýchto plastov. Po ďalšom musím zabezpečiť, že plasty nebudú končiť v moriach v prvom rade. Systém, ktorý bude premeniať plastové fľaše na vodu späť na plastové fľaše na vodu je mm, dôležitý a tiež proces, ktorý upcycling, že e, vyrába z tých fľaší na vodu e, odevy a e, teraz musíme zabezpečiť nové využitie plastov. Teraz napríklad je firma, ktorá vyrába príbory mm, z rôznych nových materiálov, aj z jedlých materiálov a musíme podporiť tieto úsilia od firiem ktorí e, sa snažia e, zlepšiť čistotu našich morí. Ak e, viete, tak ja som chcel nosiť nylonové tričko začiatkom 60. rokov. Pani Vierik, jednu minútu. Beste voorzitter, geachte collega's. Vážený pán predseda, kolegovia, chcem sa poďakovať pani Rís za výborný výsledok. Ako vyjednávať e, z výboru liberálov a Táto téma je blízko e, môjmu srdcu a my sme, e, máme rôzne stanoviska o tom, ako zlepšiť vyžitie plastov a ja si stále uvedomujem, že to nie plasty sú problémom, ale je to spôsob, ako ich vyrábame a ako ich používame a preto musíme a potrebujeme ich recyklovať a znovu využívať, ale tiež musíme zabezpečiť, že nebudeme vyhadzovať plasty do nášho životného prostredia. E, na riešenie, ozajstné riešenie v inovácii musíme nájsť alternatívne materiály, ktoré sú priaznivé pre životné prostredie. Toto je moja vízia do budúcnosti a myslím, že je dosť jasné, že európsky občania volajú po naliehavom konaní a táto smernica je malá časť toho, takže ja vyzývam kolegov, aby pod podporili túto smernicu, aby sa pokúsili e, začať e, zbavovať e, týchto plastových odpadov. Pani Rivazi, ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Je na čase skoncovať s inváziou jednorazových plastov je to luxus, zbytočný luxus. Naozaj vidíme každý týždeň správy o mŕtvych rybách, delfíny, veľryby. V dôsledku plastov máme št- štúdie každý e, mesiac o negatívnych dopadoch plastov v oceánoch, vo vzduchu. Nechceme už e, takéto plasty, ktoré sa rozkladajú ani obaly e, na základe polystyrénu. Frederik, ty si sa toho chopila. Členské štáty už nemajú etické právo ďalej sa tvári, sa nič nedeje, musia uplatniť opatrenia bez meškania a musia e, reagovať na lobby e, priemyslu, ktorá vydiera stratou pracovných miest. Musíme od toho konzumerizmu upustiť e, nový duch, druh hospodárstva a tiež princíp znečisťovateľ platí. Zisky za každú cenu, s tým je koniec. Ďakujem. Teraz pán Hazenkamp, pani Hazenkamp rovnako ako s klímou, e, je to mládež, ktorá mm, nás vyzýva, aby sme e, sa postarali o plastový e, odpad a myslíte na mladých hrdinov, ako napríklad 10-ročná Lily, ktorá posledne zbierať plasty a po celom roku mladí ľudia sú priekopníci pri ochrane našej planety naše iniciatívy e, nás e, ma naplňajú s hrdosťou, ale tiež s hambou, pretože oni čistia e, náš odpad, ktorý končí v našich oceánoch, ktorý ničí biodiverzitu a tieto nové pravidlá pre plasty sú dobré východisko, ale nie sú dostatočné. Na celom svete vidíme odpad z Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Marlboro, McDonald's, Red Bull, Unilever, Mars a Procter Gamble toto je odpad, e, ktorý najviac ľudia čistia. Kedy budeme riešiť ich zodpovednosť e, zdravie životného prostredia ľudí a zvierat e, nemôže e, byť obeťou e, maximalizácie ziskov týchto firiem. Ja sa bám, že EU podvodne obťažuje britské inovácie v odberateľných plastoch. Parlament ešte nevie, že ak budeme akceptovať tú odvolávku na tie bio odborateľné plasty v odseku 5, e, e, e, tak budeme brániť vývoj takýchto plastov EU. Komisia, ako podľa článku 69, požaduje od Európskej agentúry pre chemikálie, aby skúmali oxoodborateľné plasty, pretože komisia si myslela, že vytvorili mikroplasty. Táto agentúra ešte nedokončila svoju štúdiu, ale povedala po 10 mesiacoch práce v oktobri, že neboli Presvedčený, že sa z toho vytvárajú mikroplasty. Ak by tá agentúra mala vytvoriť e, obmedzenie, tak by to e, považovali e, dva výbory podľa článku 71 podľa smerice REACH a malo by to byť dané do verejného pripomienkovacieho konania, ale nič to ste neurobili, vy porušujete vlastné pravidlá. Preto tá odvolávka na OXO odvrateľné plasty musí byť odstranená z článku 5. Blokát. Primáte modrú kartu od pani Savken? Aby som vás srečná, um, ehm, popierate, že OXO uh, spôsobuje, že plasty sa len rozpadajú a trvate na tom, že OXO eh, opäť sa premenia na prírodné látky. Áno, po 100 rokoch OXO je uh, Eh, len, eh, šip, len bláznivý produkt a Symfony, eh, ktorá vyrába plasty, veľmi blízko súvisí s výrobou pneumatík. Takže chcete popierať, že OXO len odburáva plasty tým, že sa rozpadajú na malé časti? Úplne to popieram, pretože vy zmiešate oxo odbrateľné z oxo bioodbrateľné. A ten systém, ktorý oxo používa, úplne zničí tu e, tie plasty a už nie sú tie plasty potom e, ako e, tie plasty sa odborajú. A vyskúšal som si to doma a dali mi modrú kartu a po 5 rokoch tam už nič nebolo z toho plastu. Takže je to vyriešené. Ďakujem pani Delaj. Minútu 30. 30. Monsieur le président, monsieur pán predseda, pani komisári, kolegyne, kolegovia. znižite oceánov plastami je veľká výzva. Je naša povinnosť byť ambiciózny a myslím si, že dohoda, ku ktorej sa dopracovali inštitúcie, je dobrá. Zohľadňuje reálne možnosti substitúcie plastov a zavezuje nás konať progresívne. Chcem sa poďakovať spravodajkyni pani Hry, s spravodajcom za odvedenú prácu návrhom sa nebudem vrácať. Podporujem všeobecnú orientáciu a teším sa, že je tu zákaz plastov, ktoré sú oxo e, e, rozložiteľné vzhľadom na to znečistenie, ktoré predstavujú e, na suši ako aj v oceánoch uplatňovanie v najbližších rokoch e, jasných e, noriem e, bio rozložiteľnosti vychádzajúc z výskumu inovácií, tak aby neboli škodlivé. Toto je dôležitá vec. Tiež pokiaľ ide o logiku obehového hospodárstva a znovupoužívanie plastov, toto všetko tam už máme. Používanie biorozložiteľných plastov, plastov z bio zdrojov, potrebujeme inovatívne riešenia, aby naozaj plastov sa mohli stať bioplasty, recyklovateľné e, súroviny. Dá sa však urobiť ešte viac, musíme urobiť ešte viac a to žiadame v tomto texte, čiže je naša povinnosť ubezpečiť sa, že e, naše ambície budú aj sprevádzané potrebnými zdrojmi. Ďakujem. Grazie, Pani Bonafé, jednu minútu. Ďakujem Mladí ľudia, ktorí vychádzajú na námestia v celom svete v posledných týždňoch, chcú, aby sme e, naliehavo robili niečo pre udržateľný rozvoj. Európa koná a teraz chce e, vykonať e, boj proti plastovej kontaminácii, hlavne v našich moriach a oceánoch nielen v oceánoch, ale aj v stredozemnom mori máme ostrovy plastov a v tejto smernici zakazujeme jednorazové um, plastové produkty, ako napríklad taniery a príbory a tak ďalej, ktoré uh, sú veľmi dostupné na trhu, ale uh, spôsobujú takéto odpady. Zároveň podporujeme uh, využívanie recyklovaných plastov v tvaroch a zakotvujeme minimálny obsah recyklovaných e, plastov v rôznych tvoroch a tým sa chceme posunúť bližšie k obehovému hospodárstvu. V Európe sme veľmi dobre pochopili, aké je dôležité zaistiť e, lepší blahobyt našich občanov a zároveň chrániť e, život našich občanov a byť konkurenceschopný. A um, bude treba zmeniť naše modely výroby a spotreby, ale máme jednu cestu, ktorá je pred nami otvorená. prezident, viceprezident, quiero... Ďakujem, pán predseda, komisári. Chcel by som poblahožila pani spravodajkyni, pani Rys a našim tieňovým spravodajcom, pánovi Florencovi, za všetku prácu, ktorú urobil como el de las instalaciones portuarias de recepción de residuos a ktoré pochádzajú z lodí. A, táto téma je osobitne dôležitá. Európsky občania veľmi dobre vedia o odpadoch, ktoré vytvárajú plasty a niektorí dokonca obhajú úplný zákaz tohto materiálu, ale e, mali by sme zároveň byť pragmatickí a pochopiť, že ešte existujú e, oblasti, kde nie sú alternatívy a preto v našej parlamentnej skupine chceme e, uprednostniť investície do veľkej, väčšej investície v priemysle, ktorá zabezpečí životoschopné alternatívy pre plasty a tieto náhradí udržateľnejšími materiálmi. Zabezpečiť prechod použitia tých týchto materiálov, ktoré e, znížia našu stopu e, na životné prostredie. To sme dlžní budúcim generáciám. A okrem toho, tento prechod e, k úplne obehovému hospodárstvu je príležitosť pre tvorbu nových pracovných miest veľkou pridanou hodnotou a hospodársky rast pre reindustrializáciu EÚ. A toto je zodpovednosť pre všetkých voličov, ktorí poďme voliť, aby sme to podporili s eh, našimi hlasmi vo voľbách, aby sme zabezpečili eh, poriadne riadený prechod eh, do sveta, ktorý bude viac zodpovedný za životné prostredie. Dalon, un minút. Ehm, Ďakujem pekne, <laughs> pán predseda. Áno, znečišťovanie plastami je realita. Eh, v Tajsku obrázky eh, veľryby udusenej plastom Ehm, a situácia sa ešte zhoršuje. Naozaj Stredomorie je smetiakom, smetiakom, ehm, tisíce tón ehm, mikroplastov, najväčšia koncentrácia celosvetovo. Jednorazové plasty budú zakázané v roku 2021. Z toho sa teším. Predstavuje to 70 morského znečistenia. Ohrozujú biodiverzitu a nachádzajú sa vo všetkom, aj v rybách, ktoré jeme. Toto je prvá etapa nového produkčného modelu, teda obhového hospodárstva, lepšie spotrebovať, lepšie recyklovať, dodržiavať eh, potreby životného prostredia. Plastový priemysel musí zaplatiť veľký maršaloplán pre oceány, nič sa čo platí. Tento princíp musí byť e, svetý. Priemysel e, sa dlho tváril, ako by e, naša zem bola ich skládka. Kolegyne, kolegovia, nejde iba o prežitie budúcich generácií, ide o prežitie našej generácie. Teraz už je znečistenie nezvrátiteľné. Ďakujem. Christopher Feiner. A ďakujem. Christopher Filner je našim ďalším rečníkom. Ďakujem veľmi pekne. A pán predseda, aby sme znížili množstvo plastov, predovšetkým v oceánoch, je veľmi dôležitá úloha. 80 až 80 odpadov v oceánoch sú plasty. Ale musíme mať realistické očakávania, keď hovoríme o tom, čo znamená tento návrh. Neprestaneme sa pozerať na e, príšerné obrázky plastov v oceánoch, ale Európska únia je zodpovedná za veľmi malé množstvo vyprodukovaných plastov a ešte menšie množstvo e, plastov v oceánoch. E, iba 5 e, krajín v Ázii tvorí viac ako 60 odpadov v oceánoch. A niektorí povedia, tak potom nemáte žiadnu zodpovednosť, ale to nie je pravda. My máme obrovskú zodpovednosť. Musíme ukázať cestu, musíme urobiť tú správnu vec, musíme zakázať ten správny typ produktov